il presidente. Dobrý deň prajem, ctení kolegovia a kolegyne. Začneme s našim programom a ešte teda informácia, pokiaľ ide o začiatok tohto zásadnutia, pokiaľ ide o rokovací poriadok. Budú tu sankcie proti Johannisovi Lákusovi, pretože 29. januára roku 2020 narušil zasadnutie Európskeho parlamentu a použil jazyk, ktorý bol urážajúci, zároveň roztrhal aj papier, ktorý symbolizoval národnú vlajku a sankcia spočíva teda v tom, že mu bude odňatý plat v na obdobie 7 pracovných dní a zároveň nemôže sa zúčastňovať na aktivitách parlamentu a to na štyroch navzájom nasledujúcich dňoch. Toto rozhodnutie bolo už doručené oznámeným týka, osobám, ktorých sa to týka a môže teda sa proti tomu odvolať, ale samozrejme v súlade s rokovacím poriadkom. Zápisnica včerajšieho zasadnutia už bola daná k dispozícii, sú k tomu pripomienky? Nie, zdá sa, že tomu nie je tak, takže týmto môže byť považovaná zápisnica za prijatú. Program dnešný obsahuje dnešnú prvý bod správa Kostasa Mavridesa, Európska centrálna banka, výročná správa za rok 2018 a týmto dávam slovo spravodajcovi, pán Mavridis. A takisto by som chcel medzi nami privítať aj pani Lagarde a komisára Dombrovskisa. Oboch by som veľmi rád srdečne privítal. Nech sa páči, pán Mavrides, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Pôjdem hneď teda k správe. Táto správa poukazuje na dobré vzťahy medzi Európskym parlamentom a Európskou centrálnou bankou. Takáto správa je vlastne hlavným nástrojom na to, aby sme vyjadrili naše pohľady, pokiaľ ide o politiky Európskej centrálnej banky, pokiaľ ide o cenovú stabilitu a posilňovanie eh, hospodárstiev euro, eurozóny Načasovanie je veľmi dôležité. Táto správa je prvou správou v rámci nového legislatívneho obdobia po zvolení aj novej predsedničky Európskej centrálnej banky. Tak ako povedal aj pán predseda, veľmi sa tešíme, že ste dnes medzi nami, pani Lagardová. Správa sa teda sústredí na revíziu súčasných politík Európskej centrálnej banky, ako aj budúcich menových politík, ako aj krokov, ktoré sú zamerané na boj proti klimatickým zmenám a aj pokiaľ ide o silnejšiu úlohu pre Európsku úniu. Pokiaľ ide o tieto politiky Európskej centrálnej banky v roku 2018, aký to malo dopad na e, hospodárstvo eurozóny. My vítame úlohu Európskej centrálnej banky, pokiaľ ide o posilňovanie stability eura. Pokiaľ ide o opetrenia, ktoré uplatnila Európska centrálna banka, tieto posilnili, e, opra- posilnili E, situáciu prierezovo vo viacerých oblastiach. Takisto zvorazňujeme to, že negatívne alebo nízke úrokové sadzby umožňujú možnosti podnikateľom, firmám, tým, čo si peniaze požičiavajú, ako aj tie, čo ich požičiavajú, aby využívali túto dynamiku a využili to, že tu je nízka nezamestnanosť a nízke sadzby za požičiavanie peniaz. Zároveň žiadame to Európskej centrálnej banky, aby monitorovala potenciálne risky, pokiaľ ide o súvahy, kontexte e, inflácie, pretože toto môže mať dopad aj pokiaľ ide o penzijné fondy a ďalšie produkty. Zároveň by sme chceli poukázať na to, že po krátkej hospodárskej obnove tá dynamika sa spomelila na 1,1 HDP v rámci eurozóny a preto my poukazujeme na tú potrebu, že je veľmi dôležité udržiavať podmienky pre likviditu, ako aj pre ďalšie oblasti. Berúc do úvahy udržateľný rast, to sa nedá dosiahnuť iba menovou politikou samotnou. Zdôrazňujeme aj podporné, eh, podpornú fiskálnu politiku, ktorá je takisto veľmi potrebná. Súhlasíme s, s tým, čo hovorí pani Lagardová, predsednička ECB, že v súlade rámcom ECB je dôležité tento rámec je veľmi dobre načasovaný a dá sa to dosiahnuť tým, že budeme mať verejné vypočutia, konzultácie za zaangažovanosť Európskeho parlamentu. Čo je takisto dôležité, pokiaľ ide o túto správu, je zistenie alebo zabezpečenie e, expertnej skupiny Európskych centrálnych bank, kde budeme poukazovať na tie rozdiely, ktoré máme medzi obnovou e, trhov. Pokiaľ ide o mieru zamestnanosti v auguste v roku 2019, to sme mali na úrovni 6,2 v rámci Európskej únie a 7,4 v rámci eurozóny. To sú najnižšie miery, ktoré máme od roku 2008 od júla. Avšak tento pokles v nezamestnanosti nebol odzrkadlený, pokiaľ ide o rasty platov. Pokiaľ ide o posilňovanie úlohy eurozóny, to si vyžaduje e, štruktúrálne podmienky vrátane prehlbenia Európskej menovej únie, završenia bankovej únie v rámci ochrany vkladov, ako aj završenie kapi- únie kapitálových trhov. Treba zdôrazňovať, že treba bojovať proti klimatickým zmenám a implementovať Parížskú dohodu. Zdôrazňujeme, že e, Európska centrálna banka je takisto povinná dodržiavať tieto podmienky z Paríža. Toto by malo byť implementované tým, čo sa budú implementovať princípy sociálneho rozmeru do politik tejto inštitúcie. Pokiaľ ide o politiky Európskej centrálnej banky, to musí sa zohľadňovať aj Brexit, kryptoaktíva, potreba na zvýšenie monitoringu a aby sme mali teda komplexný regulačný rámec, Takisto treba zdôrazniť aj význam malých a stredných podnikov Európskej únie a ich prístup k finančným prostriedkom a pôžičkám. Ale sú tu ešte aj ďalšie aspekty. Pokiaľ ide o zodpovednosť, my vítame to, že sa zvyšuje e, zodpovednosť ECB, pokiaľ ide o ešte o obdobie Mária Draghiho a chceme zdôrazniť to, že chceme podporovať e, transparentnosť a otvorenosť aj v kontakte s súčasným prezidentom Európskej centrálnej banky. Treba e, komunikovať o týchto politikách našim občanom, pretože títo sú povinní alebo by mali e, rozumieť, o čo ide. Chcel by som sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za konštruktívnu a plodnú spoluprácu v rámci rokovaní a som presvedčený o tom, že Európsky parlament a Európska centrálna banka majú spoločný cieľ. Toto vlastne je môj hlavný cieľ, keď som pripravoval túto správu na to, aby sme zlepšili životy našich občanov tým, že chceme dosiahnuť skutočnú hospodárskú konvergenciu a posilňovanie Európskej únie, pretože, to je naš spoločn- pretože to je naše spoločné dobro. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Mavrides. A teraz teda dám slovo pani predsedničke Lagardovej. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vážený pán predseda, Pán podpredseda komisie, pán spravodajca Mavrides, vážení eh, kolegovia poslanci Európskeho parlamentu, je mi potešením, že môžem byť poprvýkrát súčasťou pléna a eh, diskutovať o návrhu uznesenia o výročnej správe ECB na rok 2018. Nezávislosť a zodpovednosť sú dve strany jednej mince pre ECB a jedna nemôže existovať bez druhej. Preto vzťahy ECB s Európskym parlamentom sú také dôležité. Výročná správa ECB je kľúčovým prvkom týchto vzťahov a parlamentné uznesenie a následná spätná väzba sú dôkazom dobrého dialogu medzi našimi dvomi inštitúciami. Keďže som súčasťou ECB len 100 dní, prečítala som si návrh uznesenia so zvláštnym záujmom a čo ma hlavne zaujalo, bola eh, naša spoločná analýza víziev, mnohých z týchto víziev, ktorým Európska centrálna banka a Eurozóna čelia. A cítim sa presne takisto, keď som počúvala vás, pán spravodajca. Skutočne univerzálny charakter týchto víziev a potreba pokračujúceho dialógu existujú. A dnes sa chcem sústrediť na dve, dva aspekty, ktoré vyplývajú z návrhu uznesenia. Poprvé, úloha menovej politike v súčasnom prostredí a po druhé štrukturálne výzvy, ktorým čelí ekonomika eurozóny. Eurozóna momentálne e, rastie spomalenie od začiatku roku 2018. Predovšetkým je to spôsobený globálnou neistotou a slabším medzinárodným obchodom mierna, e, mierny rast tiež vyvíja tlak na ceny a inflácia zostáva pod úroveň našich strednodobých cieľov. Takže za týchto okolností Európska centrálna banka a jej e, rada e, sa rozhodla, že chceme dosiahnuť cenovú stabilitu, ktorá je mandátom, ktorý máme v rámci zmluvy o ECB Menová politika ECB od roku 2014 spočíva v štyroch prvkoch od roku 2014. Negatívna uh, uh, politika úrokov, uh, nákup aktív, plánovanie vopred a cielené pôžičkové operácie. Tieto opatrenia napomohli zachovať priaznivé podmienky pre pôžičky posilňujú odolnosť domácej ekonomiky a predovšetkým v poslednom období e, e, vlastne chránia európsku ekonomiku pred globálnymi e, výkyvmi. Naše politické stimuly podporili ekonomický rast, čo vyústilo vo väčšom počte pracovných miest a vyšších mzdách pre občanov EÚ. Ako ste práve povedali, pán spravodajca, eurozóna a jej nezavesnanosť má 7,4 čo je najnižšia úroveň od mája 2008. Platy, ktoré ste spomínali tiež, zrástli v priemere o 2,4 v prvom štvrť roku 2019, čiže to je vysoko nad úroveň e, dlhodobého priemeru 2,5 <clears throat> Ale menová politika nemôže a nemala by byť jediným cieľom. Sú to hlavne opatrenia, ktoré zostávajú e, v platnosti dlhodobo a e, tie vedľajšie riziká ktoré sledujeme. Plne si uvedomujeme, že nízke úrokové miery majú dopad na úspory, na hodnotenie aktív, na rizika a ceny nehnuteľností. A veľmi úzkostlivo sledujeme negatívne dopady, ktoré nesmú prevážiť pozitívnym dopadom našich opatrení na podmienky poskytovania úverov, napríklad vytvárania pracovných príležitostí a mzdy. Takéto úvahy zohrávajú veľkú úlohu napríklad, keď správna rada rozhodla, že zavedie nový režim pre odmeňovanie excesívnych rezerv bank, ktoré sú v eurosystému, teda tiering systém, ktorý sme zaviedli. Ostatné politické oblasti, hlavne fiskálna politika a štrukturálna politika, tiež musia zohrávať e, svoju úlohu a táto politika môže posilniť e, rast produktivity a e, vlastne udržať potenciál rastu efektívnosť našich opatrení. A skutočne, pokiaľ ide o úrokové miery, keď sú nízke, tak fiskálna politika môže byť veľmi efektívna. Môže podporiť rast eurozóny, čo potom zosilní cenový tlak a vedie to k vyšším úrokovým mieram. Európsky Green Deal a národné iniciatívy, ktorými sa financuje ekologický prechod, môžu prispieť k tejto dynamike a k udržateľnejšiemu a silnejšiemu rastu. Európsky parlament a návrh uznesenia k výročnej správe ECB podčiarkuje tri štruktúralné mm, oblasti vývoja, pokiaľ ide o fungovanie Európskej centrálnej banky, digitalizáciu, klimatické zmeny a inštitucionálnu architektúru e, hospodárskej menovej únie. A ja by som sa chcela venovať veľmi stručne týmto trom oblastiam. Digitalizácia, klimatické zmeny neboli vymyslené v Európe, sú to globálne fenomény a nebudú čakať, kým sa rozhodneme a pripravíme. Budú mať na nás vplyv, či to chceme alebo nie. Takže sa musíme pripraviť čo najlepšie. A v tomto duchu, duchu Európska centrálna banka analýzuje technologický vývoj a dopad na platobné služby a finančnú stabilitu a takisto aktívne prispieva k takýmto inováciám. Za týmto účelom sme vytvorili Európsku pracovnú skupinu v januári, aby sme preskúvali príležitosti a možnosti spojené s rozličnými modelmi pre digitálnu menu ECB a aby sme otestovali, ako by to fungovalo v praxi. Zvlášť chceme analyzovať, či centrálna banka a jej digitálna mena by mohli slúžiť jasnému cieľu pre verejnosť a mohli by podporiť cieľa ECB. Spoločne s piatimi ďalšími centrálnymi bankami a s, bank- s Medzinárodnou bankou Zdieľame skúsenosti v tejto oblasti a analýzujeme mm, možné využitie, cezhraničné využitie takéto digitálnej meny. Tiež musíme pridať v klimatických zmenách. Nielen preto, že ako občanom nám na tom záleží, ako digitalizácia a klimatické zmeny tiež majú vplyv na kontext, v ktorom funguje Európska centrálna banka a teda potrebujeme to brať do úvahy v našej politike a v, našich, v našom fungovaní. Európska centrálna banka sa už pohla týmto smerom. Predovšetkým plačujeme a rozširujeme naše znalosti ohlas, ohľadom ekonomického dopadu klimatických zmien a dopady sa musia lepšie odzrkadliť v našej hospodárskej analýze, modeloch a v našom plánovaní. Po druhé, Prostredníctvom finančnej stability Európska centrálna banka monitorujú systematické riziká, ktoré vyplývajú z klimatických zmien a prechod k, klimat- k uhlíkovo-neutrálnemu hospodárstvu a to predovšetkým umožní, aby sme mohli otestovať, ako dobre je bankový sektor eurozóny pripravený odolať klimatickým rizikám. A Európska centrálna banka prijala kroky, aby zosúladila svoje investičné rozhodnutia s cieľmi Parížskej dohody sú to napríklad dôchodkové fondy našich zamestnancov. Sme sa rozhodli, že prejdeme k nízkohlíkovému indexu a skúmame, čo ešte by sa dalo urobiť v našich trhových operáciách. Revízia stratégie, ktorú e, zahájila správna rada ECB minulý mesiac, tiež vezme do úvahy, ako rýchlo digitalizácia prebieha a aké sú hrozby spoločne s globalizáciou a aký to má vplyv na vyvíjajúce sa štruktúry, ako sa ďalej mení prostredie, v ktorom prebieha menová politika, strategická <clears throat> revízia. Zváži všetky aspekty politiky ECB. Potrebujeme sa zamyslieť, ako čo najlepšie dosiahnuť e, výsledky cenovej stability v prospech všetkých Európanov. Súčasťou tohto procesu sú konzultácie s verejnosťou, musíme si vypočuť ich očakávania, názory, obavy s otvorenou mysľou. Tiež budeme veľmi úzko spolupracovať s parlamentom a s tými z vás, ktorých priamo zaujímajú tieto otázky a už sme začali túto cestu. Sústredila som sa len na ECB, ale je dôležité povedať aj to, že digitalizácia a klimatické zmeny sú univerzálnym vývojom, ktorý má vplyv na nás všetkých v Európe aj vo svete. Európa má ale jedinečné postavenie, aby zvládla tieto výzvy. Budujeme na spoločných zárukách, konkurencie schopnosti Jednotný trh ponúka obrovský potenciál pre modernizáciu hospodárstva. Európa môže využiť tento potenciál a snažiť sa o efektívne a udržateľné riešenia týchto víziev. Ale dôležitým pilierom európskej reakcie na globalizovaný svet, na hospodárskú a menovú úniu, Ehm, na to by sme nemali zabúdať v tomto procese a úloha Európskeho parlamentu ehm, nemôže byť ehm, podceňovaná. Počas posledných rokov Európska eurozóna sa podstatným spôsobom vyvinula a zmenila, ale ako viete, niektoré kľúčové prvky ešte chýbajú alebo nie sú dokončené a to bráni dosahovaní plných výsledkov pre Európanov. A tu Európska centrálna banka sa zasadzuje a bude tom pokračovať, aby sme mali kompletnejšiu EMU, hospodárskú a menovú úniu. Veľmi stručne vám pripomeniem, je to plná banková únia podporená eh, poistením bankových depozitov. Je to skutočná eh, únia, e, ktorá je kapitálová a e, využíva centrálnu stabilizačnú funkciu ako spoločnú úniu obrany v prípade a vtedy, keď sú šoky. Odolnejšia hospodárska menová únia s týmito prvkami nielenže napomôže ochrániť našu životnú úroveň, ale podporí aj európsky vplyv vo svete, e, vrátane toho, že euro bude atraktívnejšie vo svete. Takže dovolte mi to uzavrieť, že počerknem tie hlavné výzvy. Táto práca si vyžaduje, aby sa všetci pridali, aby Európa dosiahla najlepší výsledok pre svojich občanov vrátane ECB ktorá v rámci svojho mandátu je pripravená zohrať svoju úlohu, ako som povedala na začiatku. Univerzálny charakter týchto víziev tiež zdôrazňuje potrebu pokračujúceho dialogu medzi ECB a Európskym parlamentom a v tomto duchu sa veľmi teším na rozpravu, ktorú budeme mať počas zvyšku tohto popoludňa. Ďakujem pekne. Grazie. Grazie, prezidente Lagarde. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pani predsednička. Teraz zostane slovo pán komisár Dombrovský, z nech sa páči. Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážená pani predsednička Európskej centrálnej banky, poslanci, poslankyne, teším sa, že som tu dnes s vami účastní na tejto diskusii, ako to povedala aj pani Lagardová, venujeme sa teda tej výročnej správe Európskej centrálnej banke. Pokiaľ ide o kalendár, Európska centrálna banka spustila revíziu svoje stratégie 23. januára. To bol deň, kedy sa prijala správa na úrovni komisie. E, chcela by som sa poďakovať pánovi spravodajcovi, pánovi Mavridesovi, ako aj členom výboru EKON. Komisia teda zdieľa všeobecné línie tejto správy my sa zhodujeme v tom, že štatutárna nezávislosť Európskej centrálnej banky, pokiaľ ide menovú politiku, je kľúčová, pokiaľ ide o cieľ zabezpečenie cenovej stability. Súčasná diskusia túto nezávislosť zdôrazňuje tým, že sa tu premostuje politická nezávislosť a demokratická zodpovednosť. Tak ako aj správa, aj komisia vychádza z toho, že Európska centrálna banka má kompetenciu a že musí sa urobiť viac, pokiaľ ide o Európsku centrálnu stabilitu. Európska e, stabilita musí byť pod, podporená viacerými opatreniami, ako aj diferencovanou fiskálnou politikou. To je o to dôležitejšie, že európske hospodárstvo sa naďalej rozširuje, avšak momentálne sa nachádza v období takého zníženého rastu. Toto súvisí so zníženými podmienkami, ktoré tu máme, určitá neistota, napríklad pokiaľ ide o obchodné politiky. Chcel by som sa vyjadriť niektorým veciam, ktoré sú v tejto správe, ktoré sa týkajú komisijnej politickej agendy. Predovšetkým komisia urobila prechod na neutrálnu, eh, environmentálne neutrálnu politiku kľúčovú, pokiaľ ide o Európsky ekologický dohovor. Tento bude využívať viaceré eh, pákové efekty, pokiaľ ide napríklad o investície, dialog so sociálnymi partnermi, ako aj medzinárodná spolupráca a ďalšie. V kontexte Európskej ekologické dohovory súhlasíme so závermi Európskej centrálnej banky, že klimatické zmeny, a ktoré a tie rizika, ktoré s tým súvisia pre cenovú stabilitu, môžu mať riziko, že budú systemické, predovšetkým ak trhy nebudú ohodnocovať tieto rizika správnym spôsobom. Spustíme čoskoro konzultáciu ohľadne ďalších krokov, pokiaľ ide o udržateľnú agendu financovania. Našim cieľom je vybudovať finančnú stratégiu ešte do jesene, ktorá okrem iného bude mať za cieľ zlepšiť samotné prostredie, v rámci ktorého sa tieto rizika integrujú do finančného systému. Takisto vytvoríme európske štandardy dlhopisov a preskúmame to, ako súkromné financie môžu pomôcť, pokiaľ ide udržateľnosť investícií. Táto revízia, pokiaľ ide o náš vlastný rámec, tak ako aj strategická revízia Európskej centrálnej banky sa bude sústrediť na efektívnosť našich pravidel, pokiaľ ide plnenie tých kľúčových cieľov. Hĺbková, e, dlhová stabilita je dôležitá, pretože finančná stabilita je dôležitá, pokiaľ ide vytváranie nových pracovných príležitostí. Budeme mať aj širšiu diskusiu na to, aby sa tieto veci dali lepšie prediskutovať. Po druhé, vítame tie apely, pokiaľ ide o završenie trhovej únie a bankovej únie vrátane zriadenia Európskej schémy ochrany vkladov. Silná menová únia je tu na to, aby podporovala medzinárodnú úlohu eura. V tomto kontexte my vítame povzbudenie zo strany parlamentu, pokiaľ ide o snahu spolupracovať s Európskou centrálnou bankou na týchto projektoch. Komisia začala technickú prácu ohľadne man- cenového manažmentu a zákona o nesolventnosti. To je veľmi dôležité na to, aby sme završili ten náš management ten náš rámec krízového manažmentu. Po tretie, chcel by som zdôrazniť význam našej práce, pokiaľ ide o platby a pokiaľ ide o kryptomeny. Chcel by som sa poďakovať Európskej centrálnej banky za dôležitú prácu ohľadne platobnej infraštruktúry. To je dôležité na to, aby rýchle platby, instantné platby boli realitou v Európskej únie. Takisto sa teším aj z toho, že ďalšie banky v európskych štátoch riešia tento problém a spolupracujú s aktérmi na to, aby sme túto otázku doriešili čo možno najskôr. Nemám žiadne pochybnosti, že dnešná rozpráva bude veľmi plodná a vychádzam z toho, že potvrdíte konštruktívnu zaangažovanosť, ktorá, sa, ktorá nastala medzi Európskym parlamentom a Európskou centrálnou bankou za ostatné roky. Ďakujem veľmi pekne, Vážený pán Dombrovský, teraz si vypočujeme jednotlivé politické skupiny a za EPP dostane slovo pán Ferber. Nech sa páči, máte minútu 30. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážená pani, vážená pani predsednička Európskej centrálnej banky, kolegovia a kolegyne. Je vaša Nemčina dostatočne dobrá? Takže srdečne ďakujem za to, že ste prišli dnes medzi nás poprvýkrát v rámci vašej funkcie ako predsednička Európskej centrálnej banky. Týmto vlastne ste splnili aj slub, že pokiaľ ide o náš výbor, tam ste nám slúbili, že sa nebudete teda sústrediť iba na stabilitu um, mien, ale aj, že chci, budete mať intenzívny dialog s verejnosťou a či to budete robiť prostredníctvom Európskeho parlamentu, za to by sme sa vám chceli poďakovať váš predchodca, ktorý takisto pravidelne chodil medzi nás, svojimi opatreniami v oblasti peňažnej politiky skutočne e, kúpil istý čas, ktorý mali využiť členské štáty na to, aby zo svoje, na svojej strane urobili patričné e, prípravy, pokiaľ ide o ťažšie obdobia. Povedali ste, že budete mať novú stratégiu v tejto oblasti, že ju predložíte a prediskutujete a ja dúfam a vychádzam z toho, že pokiaľ ide o tú fázu, kde tieto diskusie sa konajú v rámci Európskej centrálnej banky, že sa tie opatrenia nedali bokom, ale že ste schopní aktuálne reagovať, pretože vlastne aj správa ohľadne finančnej stability poukazuje na celú paletu problémov, s ktorými v rámci tejto dlhej fázy, pokiaľ ide o nízkoúrokové obdobie, tieto priniesli tieto problémy. Som rád, že ste hovorili o tejto téme, pokiaľ ide o vlastnú digitálnu menu. Chcel by som otvorene povedať, že my ako EPP budeme mať radšej digitálnu menu Európskej centrálnej banky ako tu z Facebooku, takže v tomto kontexte máte našu podporu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Ferber. A ďalší prihlásený je pán Fernández. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážená pani predsednička, pán podpredseda Chcel by som sa predovšetkým poďakovať za tieto nové, za túto novú atmosféru alebo nový pohľad, ktorý ste vniesli, pani predsednička, e, v rámci úvodných slov za Európsku centrálnu banku, ale je ešte veľmi ďaleko to samotné plnenie týchto cieľov. Ešte sú potrebné určité zmeny vo viacerých oblastiach, takže tá inflácia je momentálne na 2% je to veľmi dôležité, ale potrebujeme aj nové nástroje, nové politiky na to, aby sme boli schopní približiť tú infláciu k tomu cieľu, ktorý ste stanovili vy. Zároveň by som chcel odporúčiť, aby ste žiadali E, skutočne úprimnú podporu na tej fiskálnej stránke na to, aby tu bola možnosť plniť tieto ciele. Ja v plnej miere vítam túto revíziu, ktorá by teda mala byť e, niečím oveľa viac ako iba doľadiovanie tých cieľov. Takže to je takisto príležitosť na to, aby sme zaviedli nové nástroje v rámci práce Európskej centrálnej banky. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pán Luis Garicano, nech sa páči. Ďakujem pekne pán predseda, vážená pani Lagardová, vítam vás medzi nami. Skutočne sa teším, že ste prišli medzi nás. Chcel by som sa poďakovať pánovi Mavridesovi za vynikajúcu prácu na tej správe. Pani Lagardová, v rámci tej správe skutočne nás nepokojí nezavršenosť tej bankovej únie. Teším sa, že pán Dombrovský spovedal, že komisný pracovný program bude v tomto ohľade tlačiť na to, aby sa to završilo my zdieľame tie pohľady, ktoré ste tu vyjadrili ohľadne priorit, pani Lagardová. My si myslíme, že situácia sa môže zlepšiť. Ešte stále je to tak, že tu máme príliš e, e, veľa takých bank, ktoré budú môcť zachrániť iba členské štáty, pretože ak by sme mali takúto bankovú úniu, ktorá mala pozostávať z troch pilierov, prvý pilier je dohľad, druhý pilier to je riešenie tých problémov, to je z časti fungujúce, ale ešte to nie nefunguje na 100%, ak to tak môžem povedať. To znamená, nefunguje to tak, aby to riešilo tú väčšinu tých problémov pri tých bankách, ktoré zlyhávajú. A tretí pilier, ako povedala pani Lagardová, e, to je e, takisto ešte niečo, čo nie je splnené. Takže my vychádzame z toho, že treba ísť cez toho bankovej únie, ktorá bude podporovať princíp bail-in a nie bail-out a to znamená, že komisia má pred sebou ešte veľa práce, my vás budeme podporovať, apelujeme na vás. Z politického hľadiska je to istotne ťažké, ale Európsky parlament bude to podporovať a ja by som žiadal podporu aj zo strany pani Lagardovej a takisto želám vám veľa úspechov, pán Dombrovský, z vašej práci. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Gunnar Beck. Vážený prítomný, vážená pani predsedníčka, touto výročnou správou chcem, chcel som toto zhromaždenie a Mario Vidragovi povedať, že je potrebné pridať e, v aktivitách Draghi. E, vytlačil viac peňazí než ktokoľvek v minulosti od roku 1925. ECB vytlačila o 40 viac peňazí v porovnaní s Bankou Spojeného kráľovstva. V roku 2009 bolo hospodárstvo EÚ výrazne väčšie než hospodárstvo Spojených štátov. Aj finančná kríza sa viac dotkla Spojených štátov, potom prišiel, prišiel Draghi a v roku 2018 v EÚ bolo viac obyvateľov, ale o mnoho menšia ekonomika. Až do 55 siaha nezamestnanosť mladých ľudí v Južnej Európe, zatiaľ čo máme čoraz menej mladých a v Nemecku sa strácajú penzíne zdroje ako sneh na ľadovcoch. Toto všetko urobil drági, Komu to má prospieť? Najmä tým najbohatším a po druhé nezodpovedným vládam, ktoré by bez e, keďže bez Draghiho by si pani Merkelová nebola mohla dovoliť svoje fantazíne plány na záchranu sveta. Pán predseda Jonas. Ďakujem pekne, pán predseda, pani predsednička. Rád by som sa poďakoval pánu Mavridesovi, e, spravodajcovi za to, že spojil v jednom dokumente rôzne názory rôznych politických strán a že nám načrtol budúcu víziu pre ECB do budúcnosti. E, rád by som počiarkol len niekoľko bodov, pani Lagarde. Keď sme sa vás pýtali na e, digitálnu menu ECB, um, mohli Myslím, že aj pán Dombrovský sa nadviazal na e, túto tému. Myslím, že dôležitosť tohto projektu je jasná a že ju tento parlament podporí. Druhý bod, ktorý by som rád spomenul. Pravdepodobne by sme mali obnoviť diskusiu o kontrole finančného sektora, respektíve jeho bezpečnostnej e, infraštruktúry, pretože je to veľmi citlivá oblasť v Európe a mandáty európskych inštitúcií v tejto oblasti nie sú veľmi jasné, respektíve sa prekrývajú a ja si myslím, že banková únia, únia e, kapitálových trhov, toto sú témy, ktorým by sme sa mali venovať, ak chceme zabezpečiť bezpečnosť finančných trhov a ak chceme, aby ekonomická infraštruktúra fungovala v záujme ľudí. Ja by som veľmi privítala, ak by ste sa aj vy zapojili do tejto diskusie Rovnako Európska komisia, ako aj my, Európsky e, parlament, by sme boli pripravení prispieť k revitalizácii tejto diskusie. Ďakujem. Pán Van Overtfeld. Ďakujem, pani predsednička. Ja si myslím, že cenová stabilita bola a aj zostáva zásadným zámerom ECB. Bez finančnej stability však cenovú stabilitu nemôžeme zachovať. E, jedno podmienuje druhé. Čo vidíme dnes v Európe a vo svete? E, výrazne zjednodušené podmienky na udeľovanie úverov, špekulatívne trhy, špekulatívne operácie v tieňovom bankovníctve a 15 miliard e, dolárov e, v negatívnych dlhoch. Čiže e, Suma sumárom, finančná stabilita je pod veľkým tlakom. Nekonvenčné monetárne politiky prispeli k tomuto vývoju a mali by sme sa naozaj zamyslieť nad touto témou a ešte raz to premyslieť. Ďakujem, pán Papadimulis. Ďakujem. Pán predseda, pani Lagardová, rád by som vás, ju pri, rád by som vás privítal na plenárke. Myslím si, že to, čo v nás vyvoláva obavy v tomto parlamente, ešte nebolo spomenuté v tejto diskusii. Čo to je? rada, potom vlády. Banková únia týmto bola zablokovaná. Deje sa to v rade. Európska centrálna banka žiada o niečo, čo môže komisia navrhnúť. Aj väčšina parlamentu môže niečo chcieť, ale potom sa to zablokuje na rade. Nie je to len spomalenie ekonomického rastu, ktorého sa bojíme. Bojíme sa aj ekonomickej krízy. 10 rokov po ekonomickej kríze v USA sa USA znovu rozbehli, ale my sa naďalej obávame. my by sme mali mať také finančné riadenie, ktoré by dokázali prehlbiť menovú a finančnú úniu. Toto nám však chýba. Chýbajú nám finančné nástroje, aby sme implementovali Európsky ekologický dohovor. Čo sa týka nového viacročného finančného rámca, toto je dôležité. Musíme zvýšiť kvalitu, investovať do krízového manažmentu a investícií. Správa pána Mavridesa je pre nás príležitosťou, aby sme sa pozreli na to, čo musíme zmeniť a na to, kto by to mal urobiť. Ďakujeme. Pán Dendeši. Ďakujem, pán predseda. Ako správa veľmi správne uvádza, a euro je nielen monetárnym nástrojom, je to symbolom politického projektu, ale ak chceme vidieť e, euro ako e, e, politickú zábezpeku, tak to máme určitý problém, pretože v správe sú spomenuté aj slabiny a aj silné stránky. Sila eura ako meny závisí od toho, či ECB dokáže zvládnuť geografické rozdiely a štruktúrálne rozdiely, ktoré pretrvávajú medzi členskými štátmi EÚ. A tieto samotné sa manifestujú napríklad v mimoriadných rozdieloch v mzdách medzi jednotlivými krajinami. A tie, táto nerovnováha má ďaleko siahly sociálny efekt nie len čo sa týka konkurencie schopnosti, ale aj v hladine nezamestnanosti nezamestnanosti, mládeže a migrácie pracovnej sily po celom kontinente. A tak ako ste vy už správne spomenuli, pani predsednička, nielen monetárne nástroje, ale aj kohezné nástroje, boj e, proti korupcii sa musia stať našimi nástrojmi, tak aby sme zblížili všetky členské štáty. Ďakujem pekne. Pani e, poslankyňa Pieti Kejnen. Rada by som veľmi srdečne poďakovala a poblahoželala ECB a novému vedeniu k tomu, že sa konečne venujú klimatickým otázkam a ekologickým témam. Čo sa týka finančných a stabilizačných nástrojov, deje sa tomu taktiež a dúfam, že Taktiež budú pokryté aj systemické rizika. Som veľmi rada, že som počula o tom, že tieto témy e, budú zohľadnené vo vašej stratégii a dúfam, že budú zohľadnené aj vo všetkých trhových operáciách ECB, ktoré sú výrazne podstatné pre nás všetkých a majú e, obrovský dopad na životné prostredie. Taktiež ma potešilo, keď povedala, keď odzniela informácia o tom, že aj komisia sa posúva pri vypracúvaní balíka e, udržateľnosti, že e, indikátory a analýza životného cyklu boli pokryté dôležité eh, v tejto aktivite a že rôzne inštitúcie budú používať rovnakú metodológiu, aby sme všetci vedeli, čo vlastne robíme. Ďakujem pekne. A slovo má teraz predsedníčka menového a ekonomického výboru pani Tinagli. Rečnička nemá zapnutý mikrofón. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. V tejto správe Európsky parlament vyjadruje svoju podporu monetárnej politike ECB a uznáva, že štruktúrálne postupy sú v súlade s mandátom ECB a že prispievajú k fáze ekonomickej obnovy ak by sme to boli, eh, ak by sme boli bývali, použili rôzne politiky už v minulosti, určite by sme teraz boli bývali v lepšej situácii. Ďalšie inovácie eh, v tom, ako sú aktivizované monetárne politiky by nám prospeli. Pani Lagardova, vy ste to už spomenuli, všetky tieto témy by boli mali eh, výrazný ekonomický dopad finančná stabilita a efektivita monetárnej politiky. Toto sú hlavné témy. ECB by mala lepšie rozumieť tomu, ako sa meniaca klíma, vývoj domácnosti a finančných inštitúcií premieta do celkového obrazu Mali by sme teda prehlbovať vedomosti v týchto oblastiach a my všetci sme určite pripravení prispieť svojou časťou. Ďakujem pani Jon Štefany. Ďakujem. Euh, ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pani predsednička Labradová, ďakujem, že ste tu. Ďakujeme spravodajcovi za výbornú prácu. Aj my súhlasíme, že hospodárska situácia je slabá, slabý rast, veľa víziev pred nami. To znamená, že Občania sú znepokojení, je tu spomalený rast, vplyv na e, spotrebu, na mzdy, ceny nehnuteľnosti, rastu a globálnejšie spomalenie e, hospodárskeho rastu Číny má takisto dopad na naše hospodárstvo. Čiže táto neistota, digitálny prechod, ekologický prechod, teším sa na vašu iniciatívu, teda revíziu menovej politiky ECB, ktorá by mala zapracovať všetky tieto zmeny. Mnohé projekty teda na tejto, cest, na tejto ceste Európsku centrálnu banku čakajú v oblasti rovnováhy um, žien a mužov na vyšších pozíciách. Určite musíme uh, dbať aj na uh, dohľad nad kryptomenou, musíme efektívne bojovať proti praniu špinavým peňazím. Uh, Musíme zabezpečiť e, medzinárodný rozmer pre našu menu. A teším sa aj, že je tu metóda otvorenia a dialógu e, čo robíte počas vášho prvého vypočutia v parlamente. A je teda vítam tieto verejné konzultácie, ktoré budete e, viesť v marci v Bruseli spolu s občianskou spoločnosťou a ja dúfam, že sa k nám pridajú. Ďakujem, ďakujem. Pani Laport, pani predsedníčka, pán predseda, ste známa tým, že ste múdra vo vašej schopnosti eh, zladiť protichodné veci, čo je veľmi lichotivé, ale bude to čeliť veľkej skúške ako mm, na poste predsedničky ECB. Vidíme, že menová politika eh, eh, je komplexná, musíte bojovať proti nezamestnanosti, a pán Draghi, váš predchodca, e, prijal veľmi nekonvečné opatrenia. Táto politika na nešťastie má e, chyby, negatívne úrokové miery, ktoré vedú k špekuláciám. Teda chceme, aby sa znormalizovala táto menová politika, normalizácia, ktorá by ohrozila ekonomický rozvoj. Ako chcete výjsť z tejto slepej uličky? Okrem toho, napriek tomu, že chcete, aby Európska centrálna banka bola nezávislá. Vy sama ste povedali, že klimatické zmeny budú prioritou, aby ste reagovali na očakávania komisie, takže ECB bude zelenšia, ale predovšetkým bude politickejšia. Orientácia, ktorá môže presiahnuť štatút ECB a ohrozí kompetencie členských krajín. Ako chcete čeliť tomuto protirečeniu? Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz má slovo pán Gigold. Äh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za vaše slova. E, teším sa, že ste sa tu objavili. Tak ako už predrečníci, chcem sa pridať k tým slovám, aby sme sa venovali téme kryptomeny a novým šanciam pre nové platobné metódy, aby ste sa tomuto viac venovali. Centrálna banka, ktorá skutočne obča NOM o umožní prístup e, cez digitálne spôsoby k bankovým službám môže zabezpečiť to, že digitálne služby budú lacnejšie a že sa to dostane do tých rúk, kam to patrí. Digitálna mena nie je priestorom pre E, ilegálne operácie, tak ako je tomu teraz. A taktiež to nepatrí do rúk nadnárodných spoločností, čiže týmto pádom by ste občanom mohli ponúknuť výraznú výhodu. A síce tak, že vy sami naštartujete používanie digitálnej meny so zárukami Centrálnej banky a s novými technológiami, ktoré sú e, nám k dispozícii. Dúfam, že si tieto slova vezmete k srdcu. Ďakujem. Pán kolega Pedicini. Ďakujem pekne, pán predseda, pani predsednička Lagargová. My eh, by sme nehlasovali za túto správu, pretože dobré zámery nestačia na to, aby sme bojovali proti klimatickým zmenám a zároveň by sme tým pádom ospravedlnili ECB v rámci absolútneho zlyhania. Brexit, eh, politická neistota medzi rokmi 2008 a 2019, negatívny vývoj a taktiež eh, krajiny eh, členské v EÚ, ktoré sa nepridali k eurozóne, bankové inštitúty sa nesprávali zodpovedne, ECB si brala peniaze z najzadlženejších krajín a rozdeľovala ho do najbohatších a práve preto je priemyselná produkcia na takej úrovni nízkej, ako sa tomu stalo za posledné roky a ECB musí byť e, zodpovedná za to, čo sa deje. Pán Berger má teraz slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Lagár, pokladám za dobré, že ste sa vydali nov, um, voči novému štýlu v rámci ECB, že chcete presadzovať nové politiky, chcete inak komunikovať a chcete lepšie vysvetľovať. To je správne, to je potrebné, ale ak sa ukáže, že po kontrole je politika nesprávna, tak nestačí ju inak komunikovať, ale je potrebné ju zmeniť. Správa ukazuje, že HVBI, čiže hodnota, v ktorej sa meria inflácia, predstavovalo 1,2 pre rok 2019 a 1,5 pre rok 2020. Ak tomu tak je, tak teraz ste nedosiahli cieľ 2 a ak tomu tak naozaj je, tak potom vystáva otázka, či ECB by nemala si tie e, cieľené hodnoty dať do určitého pásma Spolková republika Nemecko e, a okrem iných je um, postihnutá negatívnymi efektami. My sme národom uh, sporiacich ľudí, v bankách sa vyskytujú obrovské problémy a preto vás prosím, aby ste zohľadnili tento bod vo vašom um, kritickom posúdení. A potom Banková únia uh, by mala naďalej pokračovať v poskytovaní zábezpek Zabezpečenie vkladov by malo byť prioritou, avšak predtým treba vytvoriť predpoklady, na to, aby sa neuzatváralo poistenie s partnerom, ktorého dom už horí. Na to musíte myslieť. Ďakujem, pán Silva Pereira. Ďakujem pekne, pán predseda. Tento Európsky parlament už skonštatoval, že zasahovanie ECB e, zavedenia Maria Draghiho bolo veľmi dôležité na to, aby sme um, s, um, opravili predchádzajúce chyby, po, e, podarilo sa nám zachrániť euro a zachrániť sa pred veľkou recesiou za vedenia pani Lagardovej zavial nový vietor, najmä čo sa týka štruktúrálnych e, zmien. E, ide o boj pro, e, proti klimatickým zmenám a aktivizácia Európskeho ekologického dohovoru. Rovnako dôležité je to, že menová politika bude zachovaná a to síce taká, ktorá bude dávať impulzy jednotlivým ekonomikám a bude bojovať so súčasným ekonomickým oslabením. Dôležité je, je mať na mysli aj eh, infláciu a boj proti výraznému oslabovaniu. Je dôležité, aby sa tam vyskytla ako sprievodné opatrenie expanzívna rozpočtová politika a preto potrebujeme aj expanzívnu menovú politiku. Pán Eroglu sa prihlásil o slovo. Vážená pána predsednička Lagarde, pán Dombrovský, milí kolegovia, rád by som sa venoval v rámci správy jednému bodu, a síce hotovosť. Pani Lagarde, vy ste v poslednej dobe často hovorili o, to, že chce, o tom, že chcete získať viac dôvery občanov. Preto by som vám k tomuto rád niečo povedal. Občania EÚ majú strach pred odstránením hotovosti. Odstránenie 500 eurovej e, bankovky je akýmsi štartovacím signálom k tomuto. Hotovosť je dôležitým znakom slobody, a taktiež hotovosť je chránená pred negatívnymi úrokmi. Preto sa chcem zasadzovať za zachovanie hotovosti. Ja som podal pozmaňovací návrh pod číslom 75, v tejto správe sa vyskytuje. A rád by som vám povedal, že by ste mali e, dať občanom istotu v tom, že hotovosť bude zachovaná aj na zachovanie slobody a nezávislosti občanov. Ďakujem hovorí pán predsedajúci. Pán Rinaldi ako ďalší. Ďakujem pekne. Pani predsednička Lagarde, keď čítam výročnú správu Európskej centrálnej banky, vidím dopady negatívnych úrokov na zlepšenie e, ekonomickej situácie EÚ. Tieto negatívne úroky zjavne nemali oživujúci efekt na reálnu ekonomiku. Ehm, možno pomohla eh, táto situácia bankám, ale nie malým a stredným podnikom. Prináša to tiež veľmi malé marže a tým pádom je problematické schváľovanie úrokov reálnemu hospodárstvu to nepomohlo. Po zvláštnych opatreniach, ako napríklad quantitative easy, sa suma bilancie navýšila na 1,6 bilióna eur. M3 e, položka sa taktiež navýšila, ale nemalo to e, pozitívny vplyv na reálne hospodárstvo. Máme tu neustálu defláciu a práve preto by sme už teraz mali e, porozmýšľať nad použitím helikopter money a zamerať sa na to, ako doteraz prebiehala menová politika. Pani eh, Francis Fitzgerald. Ďakujem pekne. Minulý týždeň sa eh, vyskytli informácie, eh, ktoré komentovali inflačné metódy ECB. Ja si myslím, že práve táto téma vyvolala mnohé napätia a mnohé aktivity boli naštartované k tomu, aby sme mohli zvládnuť túto situáciu. Od roku 2010 do roku 2013 sa nám podarilo dosiahnuť určité pokroky. Myslím si, že by sme mali mať viac diverzifikovaných finančných nástrojov, aby sme mohli zvládať túto tému. Vy ste už eh, spomínali pred vašim nástupom eh, na post predsedničky ECB, že je potrebné vysvetľovať tieto trhové opatrenia ľuďom. A myslím si, že konzultačný proces s členskými štátmi je mimoriadne dôležitý, posilňuje to budovanie demokracie, je to veľmi dôležité a myslím si, že rozpočtová téma je mimoriadne dôležitá, pretože chceme dobre rozumieť uh, tomu, aké dopady to má na spoločnosť. Ja myslím, že si tieto témy musíme dobre pozrieť, pretože je to e, nie len ekonomický, ale aj sociálny aspekt, ktorý sa tiahne naprieč všetkými členskými štátmi a ECB by mohla zohrávať výraznú úlohu pri pochopení týchto tém a hľadaní riešení. Kolega Sand, nech sa páči. Srdečné blahoželanie Kostasovi Mavridesovi za vynikajúcu správu. Chcem sa tiež zamerať na eh, oblasť, ktorá si vyžaduje alebo zaslúži pozornosť. A to je situácia bank, veľkých či malých v eurozóne. Podceňujeme, aká je pre nich situácia náročná. Diskusia o tejto téme je obmedzená, pretože to mnohí nechcú, aby to vyznelo ako útok na menovú politiku ECB. Áno, pokiaľ sa fiskálna politika neuplatňuje na podporu hospodárskeho rastu, e, je to podstatné a súhlasím s tým, ale spôsobuje to aj vedľajšie škody bankám. Ďalšie dôležité faktory pridávajú k tejto škode nadmerná regulácia, zvyšuje prevádzkové náklady. Avšak, e, keď sa v Európe propaguje únia kapitálových e, trhov, tak banky obmedzujú služby, aby znižovali e, náklady, by ostali ziskové, čo má samozrejme sociálne dôsledky. A ťažko možno dúfať, že z toho vystanú nejakí európsky šampióny v bankovom sektore. Treba sa obracať e, aj, e, teda musíme si uvedomiť, že aj občania a banky a malé sa podniky tým budú trpieť. Ďakujem, slove má kolega Hajder. Ďakujem, pán predseda. Táto správa je mierne povedané výsmechom Európskeho parlamentu. Táto správa je priam príkladom, keď si niečo vykreslujeme v príliš rúžových farbách a zamlčujeme na druhej strane niečo iné. Hospodársky rast v eurozóne sa vykresluje akoby dôsledok po, úrokovej politiky ECB, ale e, sporitelia, ktorí trpia e, touto politikou, vôbec nie sú spomenutí v správe stále vyššie rizika, inštitucionálni, ktorí majú inštitucionálni investori, ako napríklad dôchodkové e, poistenie. To vôbec v tej správe nie je spomenuté. Prehrievanie finančných trhov tým, že je veľmi uvoľnená menová politika, to tiež nie je e, v tejto správe. E, rastúca sociálna nerovnosť, ktorú spôsobuje peňažná politika, vôbec sa to z tejto správe nespomína. To, čo e, politika e, spôsobuje v oblasti štátneho dlhu, ktorý je prebujnelý v eurozóne. To sa tiež vôbec práve nespomína. Tá správa mi pripomína správy z komunistického východného bloku. Tam sa tiež uvádzalo vždy len to, čo chcelo vedenie strany a k čomu to viedlo, to všetci veľmi dobre vieme. Pani Laluk. Euh, Pani Lagardová, ďakujem, že ste sem prišli. Vy ste sa rozhodli e, pre e, menovú monetárnu politiku e, flexibilného uvoľňovania a my sme túto správu prijali s istou úľavou, pretože v dôsledku národných egoizmov sme nemali vždy reálny rozpočet a to je naozaj e, ne, nepriateľné pre najväčšiu svetovú ekonomickú mocnosť. E, samozrejme, veľa spočíva na vašich pleciach. E, my sme skutočne veľmi, príjem, veľmi, veľmi dobre prijali váš prejav. Viete, že tieto kvantitatívne E, uvoľňovania e, môžu spôsobovať finančnú hypertrofiu. A ja by som sa chcela spýtať, čo konkrétne chcete robiť proti špekuláciám. Ďakujem. Danke. Ďakujem pekne. Pán kolega Tang. Ďakujem, pán predsedajúci. Vítajte, pani Lagarde.